sú žiadne pripomienky, tak mandáty sú schválené. David Borelli opustil skupinu EFDD od 13. februára 2018 a momentálne patrí medzi nezaradených. Pani Rike Luis Carlson opustila skupinu EKR s účinnosťou 21. februára 2018 a momentálne tiež nezaradená. Pani Girling opustila skupinu EKR a od 28. februára je členkou EPP. a pán Richard Ashworth opustil skupinu EKR a vstúpil do skupiny EPP s účinnosťou od 28. februára 2018. Od skupiny EPP som dostal eh, žiadosti vymenovať pána Didiera za člena